potvrdil teda mm, e, e, to a pôvodné rozhodnutie. Predseda Európskeho parlamentu dostala od skupín SND a ECR požiadavku na menovanie do parlamentných výborov a delegácií. Tieto menovania budú e, v zápisnici tohto plenárneho zasadnutia. Ak nebudú dokonca predložené nejaké pripomienky, tieto menovania budú považované za schválené.